prijaté texty sú k dispozícii. Pokiaľ nemá nikto nič proti tomu, tak je týmto protokol schválený. Príslušné orgány Spojeného kráľovstva mi oznámili, že Elizabeth Lynn s účinnosťou od 6. februára 2012 bude nahradená Benjaminom Linom. E, takže ho vítam, pokiaľ je v stále. Takisto chcem pripomenúť, že v zmysle článku 3 odsek 2 je tu Penien, ste tu, takže e, vítam vás v tomto parlamente. Takže v zmysle e, článku 3 odsek 2 ste plnoprávnym členom, môžete sa zúčastňovať na zásadnutí a hlasovať, a pokiaľ sa nebude musieť preverovať eh, jeho mandát alebo eh, nesie niekto námietku, eh, či tento nový člen prehlásil, písomne prehlásil, že nezastaví žiadny úrad, ktorý by nebol v súlade s funkciou európskeho poslanca. Pán Kurt Lechner mi, 17, eh, mi prezentoval svoju demisiu k dátumu 17. marca 2012, takže uh, eh, v zmysle článku 4 uh, eh, toto berieme na vedomie, potom uh, v zmysle s článkom